agree, Vážení kolegovia, ak súhlasíte, začneme, pretože máme dnes mimoriadného hostia a som si istý, že mnoho z vás, mnoho z vás kolegov, by sa chceli ujať slova, respektíve prispäť do diskusie, ktorá bude nasledovať o niekoľko okamihov. Dobré ráno teda vám všetkým. Vitajte. Ako obvykle, naše vysielanie, naše zasadnutie je streamované. máme k dispozícii tlmočenie do všetkých e, jazykov. Predtým, než sa dostaneme k rozhovoru a rozprave s kolegom komisárom Bretonom, dovolte mi oznámiť vám, že je to dnes naposledy, čo tu máme kolegov zo Spojeného kráľovstva. Chcel by som sa preto poďakovať e, tak v mene mojom, ako aj v mene výboru a sekretariátu, všetkým poslancom z Veľkej Británie a Spojeného kráľovstva, ktorí sa zúčastňovali zasadnutí ITRE. Je mi veľmi ľúto, že sa Spojené kráľovstvo rozhodlo odísť z únie, ale zároveň plne rešpektujem rozhodnutie britského ľudu. A tešíme sa na nadchádzajúce dobré, nadchádzajúce nové vzťahy, ktoré sú založené na tých záujmoch, ktoré Európska únia a Spojené kráľovstvo majú spoločné. A dúfame, že spolupráca bude veľmi silná a že už je zarhom nielen samozrejme v rámci priemyslu a výskumu, ale aj vo všetkých ostatných odvetviach, kde má výbor ITRE svoj prirodzený záujem a v ktorých pracuje. Teraz po poďakovaní kolegov zo Spojeného kráľovstva a potom, čo sme sa s nimi rozlúčili, chcel by som privítať komisára Bretona, ktorý je komisárom pre vnútorný trh, ako iste viete, ale samozrejme je zodpovedný za veľmi rozsiahlú oblasť, či už je to vesmírna politika, digitálna politika. A chcel by som sa mu poďakovať za to, že prijal naše pozvanie. Je to prvýkrát, čo komisár Breton predstúpil pred náš výbor a Veľmi sa tešíme, že si vypočujeme jeho e, náhľad na stratégiu pre malé a stredné podniky, pre umelú inteligenciu a ďalšie veľmi dôležité oblasti. Samozrejme sú tu napríklad plány pre európsku, e, európsky obranný e, priemysel a politiku a samozrejme oblasti ako umelá inteligencia, európska stratégia o dátach a e, komisár prináša veľmi nové myšlienky do tejto oblasti. Takisto nás zaujíma, akým spôsobom bude zabezpečené dostatočné financovanie pre nový program digitálnej Európy e, v nadchádzajúcom boji o e, rozpočtové zdroje v budúcom viacročnom finančnom rámci. K dispozícii máme hodinu a pol komisár dostane slovo na 15 minút. Budeme mať potom prvé kolo otázok, kde budú zastúpení koordinátori. Potom príde prvé kolo odpovedí zo strany komisára a ako iste viete a ako to robíme vždy, budeme mať e, druhé kolo otázok kolegov, ktorí budú, sa budú chcieť ujať slova. Chcem vás preto poprosiť, e, aby ste teraz e, aby ste vyjadrili svoj záujem o zúčastnenie zúčastniť sa rozpravy tým, že dáte na bok svoje menovky a sekretariát si zapíše všetkých tých, ktorí sa hlása, hlásia o slovo, aby som ja neurobil žiadnu chybu. Vidím, že nadšenie a záujem je veľmi e, veľké. Kolegovia to už e, urobili predtým, než som to vôbec mohol vysloviť. Ale samozrejme nechajte tieto menovky takto, aby mal sekretariát šancu si mena zapísať a teraz by som dal slovo komisárovi Bretonovi na 15 minút, aby vyjadril svoje plány, plány komisie o budúcnosti priemyselnej politiky. Thank you, uh... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ak nebudete mať nič uh, proti tomu, budem hovoriť po francúzsky. Que, que napríklad náhodou nie ste až taký zbehli vo francúzštine, láskavo si nasadte sluchadla. Najskôr vám chcem oznámiť pán predseda, vážni poslanci, žije mi cťou. Vystúpi tu vo výbore. Ešte si spomínam eh, veľmi živo na eh, príležitosti, sa naposledy stretli pri mojom vypočutí. Už odvtedy eh, sa toho urobilo veľa v témach, ktoré sú veľmi dôležité, ktoré ste spomenuli Pokúsim sa to vtesnať do 15-16 minút, ale to portfólio obrovské, teda pokúsim sa vyjadriť k všetkým týmto témam. Priemysel, malé stredné podniky, e, vesmír, obrana, ale tiež digitálny sektor. To všetko je obsahom mojho portfólia. Náš program je veľmi ambiciózny, už sme predložili viacero návrhov balíkov, respektíve sa v najbližšom období predložia. Snažíme sa to koordinovať e, s celým tímom stretnutia aj s poslancami, ktorí sa tejto problematike venujú, sú vždy veľmi obohacujúce, veľmi plodné. Vďaka tomu verím, že vytvoríme aj spoločne túto víziu, ktorú sa chystáme predstaviť 19. februára. Sa chystáme e, predstaviť naše ciele, ktoré sa týkajú umelej inteligencie. Komisia sa tejto téme už venuje a ja som sa snažil e, e, to obohatiť o stratégiu vo veci údajov, dát, aby sme sa dokázali vysporiadať s problematikou e, teda nakladania s údajmi. To je podľa mňa dôležité v kontexte umelej inteligencie. Predsednička mi e, udelila aj túto funkciu vyššie teda spravovanie dát. Ďalej 4. marca sa chystáme predstaviť novú priemyselnú stratégiu. Ide tu o základné osy transformácie, digitálnej transformácie, ďalej ekologické transformácie, e, kritické technológie, čo sa týka našej samostatnosti, ale tiež čo sa týka vnútorného trhu. Zajtra na kolégiu sa chystám predstaviť náš prístup, e, koordinový prístup oblasti zabezpečenia sieti 5G. To je teda zadná infraštruktúra a najmä sa to týka priemyselných um, zariadení. To je e, v jadre môjho portfólia a na to sa chcem zamerať. Teda už sme sa pustili do práce, ako vidíte. Veľmi sa teda teším na diskusie s vami, tak aby sme dokázali spoločne e, túto stratégiu budovať. Vyjadrím sa teda postupne k týmto témam. Začal by som tým, že približím digitálny balík údaje a umelú inteligenciu. Najskôr teda tak vo všeobecnosti. Všetci ste sa zúčastnili môjho vypočutia, preto viete, že je to sektor, ktorý trochu poznám a odmietam, že Európa je eh, v omeškaní v konkurencii s inými globálnymi mocnosťami v tejto oblasti digitalizácie. Mnohí e, šíria takúto negatívnu retoriku. Podľa mňa e, to však e, vôbec tak nie je. Nie je to všetko definitívne rozhodnuté, najmä v otázke údajov a najmä v otázke priemyselného sektora. A k tomu sa vyjadrím. Všetky ciele, ktoré sú spojené s touto stratégiou, sa týkajú práve oslobodenia týchto priemyselných údajov. E, vieme, ako to bolo pri vytvorení nových platform. Tá prvá vlna sa týkala údajov, ktoré boli osobné do veľkej miery. A teda spracovanie tohto obrovského portfólia osobných údajov, to sa týka e, kontinentov ako USA, Čína, tam sú obrovské, veľmi silné trhy s údajmi. Okrem toho sa o objavili eh, praktiky získania týchto údajov aj mimo týchto kontinentov. Sú to praktiky, ktoré sú dosť sporné a mnohých odsudzujú. U nás v Európskej únii to máme ošetrené nariadením GDPR. V posledných desetich rokoch teda došlo k takémuto vývoju. Viacerí aktéry čerpali výhody z tohto systému eh, zachytávanie údajov tak, aby bolo možné nejakým spôsobom využiť eh, tieto osobné údaje. Zúrazňujem, že išlo do veľkej miery osobné údaje. Údaje to je súčasť eh, akéhosi duševného vlastníctva, ale aj priemyselného, podnikového vlastníctva a zároveň aj krajiny. Pretože všetky údaje, ktoré podniky vytvárajú, eh, to zajistuje nové skúsenosti, nové znalosti a tiež sa vďaka nim vytvárajú nové algoritmy. Teda, eh, digitalizácia európskych údajov to nie je nejaká maličkosť. My nehovoríme eh, len o umelej inteligencii. Chceme v tomto roku sa zamerať skutočne na efektívnejšie využitie našich eh, údajov. Je to sektor, ktorý eh, dosahuje hodnotu 730 miliard eur. Naša planéta to predstavuje 40 miliard tón údajov. E, to je teda ten objem, ktorý sa podarilo e, vytvoriť. Teraz sa zdvojnásobí tento e, objem každé dva mesiace. Teda do konca môjho obdobia ten objem bude 175 zetabajtov. Teda 180 tisíc miliárd bajtov. Keď teda Európa bude kontrolovať zhruba štvrtinu týchto údajov celosvetovo, znamená to, že ku koncu nášho mandátu budeme k dispozícii zhruba ekvivalent toho, čo je k dispozícii celosvetovo. Teda je pred nami obrovská vlna, súvisí to s, s rozvojom priemyselných vzťahov, e, teda vzťahov business to business. To sa týka však aj prepojených eh, predmetov, internetu vecí. Je eh, množstvo sietí, ako napríklad 5G, dúfam, že onedlho aj 6G. Toto všetko bude predmetom eh, vývoja. Inteligentné mesta, inteligentné nemocnice, digitálne mesta, prepojené mesta, inteligentné mesta. Toto všetko vytvorí obrovský objem dát a skôr alebo neskôr teda bude na mieste predložiť nejaké riešenie tak, aby tieto údaje aby sa mohli spracovať v Európe, predovšetkým, keďže vzniknú v Európe, aby sme ich využili na inovácie a na rozvoj našich podnikov. Ešte niekoľko čísel. Keď teda sa budú vyvíjať eh, tieto prepojené eh, predmety, internet, veci, v roku 2030 bude mať zhruba 500 miliárd eh, takýchto prepojených predmetov pri populácii 7 až 8 miliard globálne. Teda vidíme, že aj v tomto smere naša čaká obrovská vlna údajov a dát. Aj v tomto prípade sa musíme snažiť zachytiť, podchytiť a využiť na náš prospech. Aj keď samozrejme sme otvorení o kontinent a sme ochotní akceptovať, že aj iní prinášajú svoje technologické riešenia, ale samozrejme podľa platných pravidiel. Nechceme teda pristupovať tomu protekcionisticky, chceme však tento problém riešiť osvietenie a ja ako európsky komisár, ktorý má na starosti podniky, malé stredné podniky, priemysel, ako som už povedala o svojom vypočutí, mojou úlohou je chrániť vnútorný trh, pomôcť im transformovať sa a tiež ďalej sa rozvíjať, hľadať príležitosti aj inde, mimo únie, nové trhy. Chcel by som to naozaj zdôrazniť, pretože začíname už e, mať jasnejší prehľad. Ak teda chceme tento potenciál využiť, je treba zamerať sa na prvé aplikácie, ktoré už v tomto smere vznikajú na spracovanie údajov. To je súčasťou oznámenia, ktoré sa chystáme predložiť začiatkom marca. Teraz začneme na na úrovni aplikácií. E, chceme sa zamerať na relevantné údaje, ktoré majú hodnotu, ďalej, ktoré majú nový prvok, keď hovoríme, dajme tomu, o e, strojovom učení. E, toto všetko je súčasťou tohto reťazca. A chceme, čo sa deje v aplikácii, vedieť, čo sa deje v aplikácii a údajoch, musíme mať prehľad o tom, čo sa deje v celom tomto reťazci. A takto chceme pracovať na týchto témach. To sa týka aj presadenia umelej inteligencie, ktorá bude e, etická, zodpovedná a tiež ktorá bude zodpovedná našim hodnotám aj GDPR. Ja som teda v posledných dňoch e, sa tomuto intenzívne venoval v kontexte tejto bielej knihy a nebudem zachádzať do podrobností, ale chceme sa zamerať jednak na samotnú povahu údajov, teda ktoré sa vkladajú do algoritmov, čo sú tieto údaje, ako vznikli, ako sa e, zozbierali, či sú v súlade s našimi pravidlami aj v kontexte naredenia GDPR, v prípade, že ide o osobné údaje, e, ide o veci, ktoré sa týkajú denodenného života našho, našich občanov. Nemôžeme e, len e, E, priamo e, regulovať. Musíme postupovať eticky, musíme postupovať podľa našich hodnot, ale týka sa to celého tohto hodnotového reťazca, ktorý nám je vlastný a ktorý ja vám navrhnem v našom prístupe. Okrem toho chceme využiť tento potenciál pre všetkých. Ak sa budeme zameriavať len na princípy a aplikácií umelej inteligencie, tak tie veľké skupiny dokážu reagovať rýchlo. Isté, že tí väčší aktéry, oni sa dokážu rýchlo prispôsobiť, ale spôsobí to prekažky pre malé stredné podniky, ktoré nemajú možnosti takto rýchlo e, e, reagovať. Toľko teda prvá vec. Prepojil som to aj s umelou inteligenciou. Je to umelá inteligencia, ktorá zahrania štandardné aplikácie, teda to si nevyžaduje až takú veľkú pozornosť. A potom sú iné aplikácie, ktoré sú zásadnejšie, dôležitejšie a tu sa snažíme rozlišovať veci. Ja sa osobne v tomto angažujem, aby sme dokázali jasnejšie rozlíšiť aplikácie, ktoré, dajme tomu, sa týkajú e, údajov zdravotnej starostlivosti, potom také, ktoré sa týkajú základných fóriem správania. E, teda to treba rozlíšiť A toto rozlišenie je naozaj dôležité. To je tá prvá vec, teda ten globálny balík údajov, ďalej 5G. Často sa ma na to pýtate. Telekomunikačné siete doposiaľ sa zameriavali na skutočnú komunikáciu jedného bodu k druhému, a nie až tak veľmi bol obsiahnutý ten celý objem údajov, o ktorom hovorím, ten 5G, to je predsa len trochu iný faktor. Je to úplne nové nastavenie, nová architektúra v oblasti fungovania sietí a to v globálnom meradle. Pričom inteligencia a, a tie údaje sa rozdeľujú do celej siete, nielen do toho jadra, do srdca. A to zahrania aj antény tie vysielače teda budú e, fungovať na úplne inom princípe. Budú také vysielače, ktorú, ktoré budú mať novú školu frekvencií, nové spektrum. Bude tam e, teda relatívne krátka vzdialenosť, ale obrovský záber. Bude to teda 5G, e, ktoré preniesie zrýchlenie 4G a potom bude standalone 5G. To znamená, že tam budú frekvencie vyššie o mnoho viac gigahercov a tam to budeme môcť posunúť o mnoho rýchlejšie oboma smermi. Tieto údaje, dajme tomu, e, budú sa môcť zapojiť na to voz, inteligentné vozidlá, e, ďalej e, stroje v závodoch. A práve to dokazuje, že si to bude vyžadovať úplne nové nastavenie, úplne novú architektúru. A preto členské štáty a aj vy, Európsky parlament, ste sa na to e, pýtali v marci, ak sa nemýtlim. Oslobili ste nás v tom zmysle, že komisia musí sa v tomto smere angažovať a členské štáty nám povedali to isté. Poprvýkrát naozaj by som chcel oceniť túto spoločnú prácu, toto spoločné úsilie celého Európskeho parlamentu, členských štátov a aj komisie. Tak, aby sme navrhli taký eh, balík, eh, ktorý bude zhrňať aj prehľad o rizikách. A to sa nám už podarilo. Už od októbra sa spracovajú aj riziká a tiež akýsi súbor nástrojov, toolbox, eh, ktoré sa členské štáty rozhodli aplikovať. To sa chystám teda odprezentovať zajtra. Je to teda úsilie členských štátov, komisia to koordinovala je to prvý krok v histórii vývoja telekomunikácií. Nechceme nikoho diskriminovať, chceme len stanoviť pravidlá. Tie pravidlá budú jasné, budú e, prísne pre všetkých. Tým pádom e, ktokoľvek, kto chce pôsobiť v Európe, bude môcť, ale bude sa musieť držať týchto pravidiel. Ešte chcem doplniť, že rozhodne Európa nie je nejako pozadu oproti ostatným globálnej mocnosti máme v Európe veľmi um, rozvinutý tento sektor. Máme tu um, viac ako 50-percentný eh, rozvoj v oblasti 5G. Rozhodne nemeškáme ani čo sa týka vývoja, ani čo sa týka využívania týchto nových nástrojov. Je len treba využiť nástroje, ktoré sú k dispozícii podľa toho, ktorá, ktorá koľko krajín má kapacít hľadiska 5G, aby sme to využili ďalej. Priemyselná politika, to je téma mimoriadne dôležitá. V roku 2050 to je kontext plánov ekologického dohovoru rok 2050, to je vlastne eh, jedna celá generácia Pokúsim sa to urýchliť. Ešte možno 3 minúty. Vzhľadom na objem môjho portfólia potrebujem viac času. Teda tá priemyselná stratégia, to by som chcel pripomenúť, že jednak sa snažíme postupovať podľa jednotlivých sektorov, podľa hodnotových reťazcov. Tiež táto priemyselná stratégia musí vychádzať z toho, že Vychádzame z ambícií, ktoré súvisia s ekologickým paktom. Je to teda pokrytie celej generácie. Potom dôsledky digitalizácie a tiež prístup k cenovo dostupným čistým energiám, tak aby sme boli čo najviac ekologickí a to čo najskôr, aby sme boli hulkovo neutrálni. Musíme však v Európskej únii presazovať čo najefektívnejšiu kombináciu rôznych energetických zdrojov. To vychádza z cieľov eh, ekologického dohovoru ale tiež z toho, že chceme eh, poskytnúť našim podnikom cenovo dostupné energie. Ďalej, sociálne aspekty sú tiež dôležité. Prístup eh, k prvotným surovinám, ktoré sú zásadné. Tu sa snažíme využívať potenciál, ktorý v Európe v tomto smere máme. A ďalej, samozrejme, naše eh, technologické inovácie, k tomu som sa už vyjadril to obsahuje prepracovanie celého priemyselného reťazca aj vrátanie malých stredných podnikov, ďalej tiež vzťahy medzi malými strednými podnikmi a veľkými podnikmi, ďalej kapacita malých stredných podnikov e, využiť e, výdobytky týchto nových stratégií. E, to sa týka tiež využitia potenciálu miestnych hubov, aby sme dokázali naplniť potreby podnikov ďalej vývoj e, zručností, kompetencií v procese tejto transformácie. Ešte by som doplnil, že musíme chrániť e, v rámci mechanizmu prispôsobenia cien uhlíka na hranici. Musíme sa teda aj takouto formou chrániť naše podniky, aby sme ich chránili pred takouto nekalou hospodárskou súťažou pri dovoze tovarov z tretich krajín, kde neplatia až také prísne pravidlá ako u nás. Toto všetko teda bude obsahom našej novej priemyselnej politiky. Ešte v krátkosti k obrane a k vesmíru. Obrana je nevyhnutná, je to súčasťou môjho portfólia. Máme veľmi jasnú stratégiu, ktorá sa týka všetkých krajín Európskej únie. Ja chcem dbať na to, aby zo všetkých projektov bolo boží čerpať výhody, aby to fungovalo na princípe spolupráce. Obrana totiž je cieľom všetkých krajín a všetky krajiny z nej musia mať aj prospech. Tiež vesmír, aj to je nevyhnutou súčasťou našej stratégie. Vesmír je dôležitý aj pre uh, uh, rozvoj obrany. Verím, že sa nám podarí v rámci spolupráce zaistiť, aby to bolo aj rozpočtovo dostatočne pokryté v rámci VFR. Ďalej, čo sa týka prepracovania pravidiel na globálnej úrovni, aj na tom pracujeme. Okrem toho, iniciatívy ako Globsetcom a taktiež eh, prenos údajov medzi krajinami, medzi vládami Chceme, aby Únia naďalej eh, sa zameriavala na tieto nové iniciatívy, ako napríklad GoSatcom k otázkam bezpečnosti. Trošku som prekročil vymedzený čas. Teda verím, že eh, tá diskusia prebehne trošku v uvoľnenejšom duchu, ako vypočutie. Ďakujeme pekne, pán komisár. Spomenuli ste mnoho veľmi zaujímavých tém. Tiež Máme ešte e, priestor e, aj v diskusii tieto témy pokryť. Očakávame s nadšením e, naozaj veľmi ambicióznu priemyselnú stratégiu. Je to téma, ktorú vy vnímate značením a pre nás aj je to dôležité. Všetky tieto priemyselné údaje, aj nás táto téma veľmi zaujíma. Verím, že sa tomu budeme môcť venovať v budúcnosti podrobnejšie. Máme 25, pardon, 20 sedem kolegov, ktorí sa hlasia o slovo plus koordinátori poprvýkrát. Teda myslíme, že nebudeme môcť dať priestor všetkým, ale začneme tým, že dostanú slovo koordinátori. 3 minúty dostane každý koordinátor a potom 7 minút dostane pán komisár, aby odpovedal koordinátorom a uvidíme, ako sa to potom vyvinie, koľko kolegov dostane slovo v ďalších častiach diskusie, neskôr za EPP pán ako koordinátor. Ďakujem veľmi pekne, kamán komisár. Ja som e, takisto Nemec povahou a to samozrejme ovplyvňuje aj moje nadšenie. Ale veľmi ma potešilo, keď som sa dočítal, že vás parlament schváli a to, že ste nakoniec prijali aj naše pozvanie. E, tri záležitosti. Prvá je taká praktickejšia. Mnoho vecí, o ktorých hovoríte, sú už vyrokované investície, ktoré sú k dispozícii, sú previazané s inovačnými záležitosťami a inovačnými horizontami. Preto je nesmierne dôležité, že musíme lepšie chápať, akým spôsobom budeme interagovať, pretože inak budeme hm, realisticky zablokovaní jednotlivými postupmi a napríklad stratégia pre umelú inteligencia, in, o inteligencii nie je e, v horizonte. Je to iba diskusia medzi nami a radou, rovnako ako sa to týka aj ostatných tém, ako napríklad CATS, e, hovoríte o katoch e, a o náraste v rozpočte, rozpočte a ako aj o kvantových e, záležitostiach, pretože to komisia jednoducho odložila. A myslím si, že je preto nesmierne dôležité, že tieto tri inštitúcie, pokiaľ naozaj chceme naplniť tieto ambície, musíme mať predstavu, ako to urobiť, e, pretože tieto veci už e, nie sú len na komisii. Je to aj záležitosť medzi nami a radou a rada sa správa veľmi konzervatívne čo sa týka mm, medziinštitucionálnych rokovaní a rozhovorov. Čo sa týka pravidel, e, musíme zmeniť pravidlá hospodárskej súťaže a musíme pripraviť aj záťažový test. E, ale nezačali sme e, s priemyselnou politikou, ale začali sme s letiskami. Začali sme záťažové testy, ktoré už prebiehajú a tento program vôbec nemá žiadny vplyv na priemyselnú politiku ani na jej e, odraz v štátnych politikách. A dva alebo už tri roky hovoríme o zmene pravidel hospodárskej súťaže, ale mali by sme preto tento proces rýchliť alebo vôbec o ňom nehovoriť. No a tretia otázka sa opäť týka technických záležitostiach priorít rozpočtu a technických záležitostiach, technických podrobnostiach hovoríme o APCI, čo sa týka vodíka. Ale nič v tomto zmysle neurobíme. V súčasnosti robíme partnerstvo e, o vodíku, ale to je všetko. A opäť eh, je to rozhovor medzi radou a komisiou a parlamentom. Čo je však dôležité, myslím si, je získať predstavu o tom, akým spôsobom budeme inštitucionálne spolupracovať, aby sme mohli tieto témy nakopnúť v roku 2021, pretože inak sa ocitneme v pasci eh, pomalého inštitucionálneho procesu. A takto už zišlo mnoho vecí v minulosti. Ďakujem veľmi pekne, pán Eller. Teraz eh, budeme mať opravenú eh, časomieru, takže každý bude vedieť, koľko času má k dispozícii. Teraz má slovo Dan Nika. Ďakujem veľmi pekne, že ste mi nastavili časomieru. E, ďakujem veľmi pekne. A chcel som vám iba povedať, že a budem samozrejme hovoriť po rumunsky, pokiaľ je to možné. To, čo ste predstavili, je mnoho z toho, čo ste spomenuli aj na vypočutí. Chcel by som počiarknúť mnoho z týchto vecí, čo sa týka tej prvej stratégie, ktorú ste spomínali. Európska, európsky priemysel musí prejsť záťažovými, záťažovými e, testami ešte pred nadchádzajúcim ekologickým dohovorom. A musíme zabezpečiť, že tento priemysel ostane aj naďalej konkurencieschopný do budúcnosti a aby sme zabránili rozkladu európskeho priemyslu. E, čo tým myslím? A teraz budem konkrétnejší. Hovorili ste, že budú jasne stanovené limity na CO2. Kedy sa to začne týkať jednotlivých e, odvetví priemyslu? v súčasnosti dovážame napríklad ocel zo zahraničia. Čo samozrejme vedie aj k, k stratám na trhu s ocelou a v, v oceliarskom priemysle v Európe. A teraz e, samozrejme poskytujeme k tomu aj podporu oceliarskému priemyslu. No a teraz, čo sa týka dát. Hovorili ste, že európske inštitúcie budú musieť zabezpečiť a budú musieť byť pod dozorom. Pretože si musíme byť vedomí nástrach, ktoré existujú pre dáta, osobné dáta občanov. No ale to sa týka aj priemyslu. Musíme prijať efektívne opatrenia, aby sme zabezpečili, že nebudeme vajatať keď e, hovoríme o zabezpečení dát e, v cloude. Čo sa týka umelej inteligencie, hovorili ste veľmi jasne, čo musíme sprístupniť všetkým a akým spôsobom to môžeme využívať v našich každodenných životoch. A myslím si, že to nebezpečie spočíva v tom, že ľudia si myslia, že umelá inteligencia je nebezpečná kvôli tomu, že priletí nejaký dron, avšak eh, bolo by dobré, keby sme v tejto oblasti mohli mať aj konkurenčnú eh, výhodu. Ďakujem veľmi pekne, pani Martina Dlabajová za Riniu. Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že toto je prvá zo sérií stretnutí, ktoré budeme mať v nadchádzajúcich 5 rokoch. Minulý týždeň sme mali e, diskusiu e, s chorvátskym predsedníctvom na tomto výbore a jasnou prioritou e, predsedníctva je agenda digitalizácie a prepojenie s ekologickou agendou našeho priemyslu. Európsky ekologický dohovor si získal veľkú pozornosť e, v tomto mandáte. Myslím si, že ak dostojí svojim slovám, bude to najvýznamnejší dohovor tohto obdobia. Ale musíme sa pozrieť aj na inú stránku ekologického dohovoru, e, pretože tu bude stratégia pre malé a stredné podniky a európska priemyselná stratégia. A toto sú prierezové témy. Pokiaľ nebudeme mať rast európskeho priemyslu a e, ekonomiku. Nedostojíme ani E, tým výzvam v oblasti ekológie. Akým spôsobom to budete vyvažovať? Pretože vy ste to spomínali aj počas vypočutia, že predstavíte novú stratégiu rastu pre Európu. Ako to teda zabezpečíte, tak aby to bolo v súlade s ekologickým dohovorom? Takisto ste zdôrazňovali malé a stredné podniky. Hovorili ste o tom, že malé a stredné podniky by nemali byť e, zanedbávané na spoločnom trhu. Akým spôsobom interne pracujete na tom, aby malé a stredné podniky neboli vynechané vynechané z tejto rovnice. Pretože samozrejme e, si kladieme aj otázku o tom, ako vnútorne funguje komisia a o možných krokoch, ktoré parlament môže zlepšiť pri svojich vnútorných procesoch. Samozrejme sú témy, e, ktoré si zasluhujú pozornosti, ale v konečnom dôsledku je tu aj veľmi dôležitý ten medziinštitucionálny a vnútroinštitucionálny aspekt, tak aby sme vytvárali synergie medzi jednotlivými politikami, medzi jednotlivými krokmi. Čo môžeme urobiť spolu, aby sme zabezpečili, že táto synergia bude existovať medzi jednotlivými politikami? No a v tom poslednom bode je niečo, čo ste spomenuli aj vy, a tým sú startupy akým spôsobom môžeme konkrétne pomôcť startupy, pretože toto je veľmi e, pertinentná otázka e, dnešného e, dnešných dní. Nemôžeme len povedať, že chceme podporovať startupy, pretože všetci to deklarujeme a všetci to chceme, ale čo môžeme urobiť konkrétne pre startupy a ako budeme na tom pracovať spoločne. Ďakujem veľmi pekne pani Dlabajová a teraz v mene zelených pán Michael Bloss. Nie je tu. Takže nech sa páči, ja sa ujmem slova. E, pán komisár, ďakujem veľmi pekne za váš e, úvod. Je úplne jasné, že Parížská klimatická dohoda e, musí prichádzať ruka v ruke so zelenou transformáciou priemyslu. A k tomu potrebujeme naozaj dobrú priemyselnú stratégiu, ktorá zoberie do úvahy všetky faktory, ktoré ste e, spomínali. Prístup k zdrojom, e, zmena konkurenčného prostredia, spracovanie údajov. E, je samozrejme jasné, že potrebujeme jasnú zelenú priemyselnú stratégiu. E, a tá je merateľná podľa toho, či v konečnom dôsledku povedie k neut- klimatickej neutralite do roku 2030, 40 a 2050. E, pretože k tomu vyzval aj parlament, keď schválil stav klimatickej núdze. A samozrejme je tu ešte aj e, naplňanie klimatických cieľov, ktoré vyplývajú z Parískej dohodu. Ale nebolo to dnes celkom jasné z vašej výpovede. Ako sa to prejaví vo vašich stratégiách? Pretože tie výzvy sú eh, mnohé a samozrejme musíme nechať Európu postupovať eh, ďalej. Ale toto ma zaujíma najviac. Samozrejme, v konečnom dôsledku eh, podľa tohto sa bude dať aj merať efektívnosť jednotlivých opatrení. No a čo sa týka tohto transformačného procesu, ten bude mať šancu na úspech, ak sa postupne budeme zbavovať ťažského e, priemyslu. E, pretože, pretože napríklad pri oceliarskom priemysle alebo pri energetickom e, priemysle ide aj o postupnú dekarbonizáciu, ale aj o odstavenie iných škodlivých emisí. No a to sa netýka len týchto priemyslov, ale napríklad aj ďalších typov ťažkého priemyslu, ako je papierenský priemysel. No a samozrejme v tomto prípade musíme podporiť aj stratégiu jednotlivých členských štátov? A akým spôsobom môže Európa prispieť k zlepšeniu týchto stratégií? a samozrejme, akým spôsobom budeme môcť byť nápomocní aj jednotlivým účastníkom tejto transformácie, ľuďom, ktorí žijú v regiónoch, malým a stredným podnikom, ktorí budú touto transformáciou eh, postihnutí aby tento transformačný proces mohol fungovať iba vtedy, keď budeme myslieť ekologicky, myslieť, keď budeme ekonomicky myslieť a sociálne, a eh, sociálne myslieť a samozrejme jedna zásadná otázka. Hovorili ste, že budete meniť pravidla hospodárskej súťaže. Akým spôsobom zabezpečíte, že politika pri e, ekonomickej politiky bude rovnako efektívne e, fungovať a reagovať na e, zmeny pri dosahovaní ekologicky a neutrálne, neutrálneho priemyslu. Akým spôsobom to budeme dosahovať? Ďakujem veľmi pekne za ide Paolo Borkia. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, vítam pána komisára. Bolo dnes jasné, že pred niekoľkými e, dňami e, počas návštevy Paríža ste hovorili o stratégiách, ktoré sú, ktoré sú realistické a hovorili ste o Carbon Border Mechanism, o mechanizme ochrane hraníc pred uhlíkovou stopou Samozrejme, minulý týždeň sme hovorili aj o tejto záležitosti eh, s komisárom Roganom a pani von der Leyen. A zdalo sa nám, že komisia eh, sa eh, pohybuje týmto smerom. Ale každopádne, napriek týmto pozitívnym premisám, ostávajú tu určité pochybnosti, ktoré sa týkajú vyhlásenia pána pani von der Leyen na nedávnom fóre v Davose. Predsednička hovorila, že tento mechanizmus sa má postupne e, zredukovať a hovoriť o postupnom, postupnom zavedení uhlíkovej dane na úrovni jednotlivých členských e, štátov. Samozrejme, je možné, že pani von der Leyen jedná v úzkej spolupráci e, s pani Merkelovou, ktorá hovorila o takomto spôsobe zdaňovania už e, dávnejšie. Myslím si však, že tento mechanizmus by mal byť najprv veľmi dobre konkretizovaný a rozvedený do detajlov. Takisto, čo sa týka návrhu komisie, e, ktoré chce komisia predložiť do konca roku 2020, respektíve v minulom roku. E, tu však vnímame riziko myslíme si, že nechceme, aby jednotlivé tieto témy e, zatlačali do úzadia dôležitosť iných tém. Mohlo by nám preto komisár povedať, či existuje nejaká reálny e, záujem pri zavádzaní týchto mechanizmov a samozrejme, akým spôsobom e, je zavedený nejaký časový har- harmonogram. Ďakujem veľmi pekne. V mene EKR pán Zdislav Krasnodevský podpredseda výboru. Ďakujem bardzo, pani przewodniczący. Panie komisarzu... Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Ďakujem pekne, pán predseda. Je typické, že ste väčšina z vás hlasovali za digitálne záležitosti. Mám otázku. V dlhodobej stratégii vidíte miesto pre tradičný priemysel. Akú šancu budú mať e, klasické priemyselné odvetvia na rozvoj v Európe? Máme ambiciozne ciele, áno, to je pravda. Máme dohovory, Brexit, jadro. Dôležitá krajina odchádza z EÚ v rámci Brexitu a Spojené kráľovstvo zohrávalo dôležitú úlohu pri výskume umelej inteligencie. Odchádzajú a nás čaká obrovská transformácia, čo sa týka jadra. Počúvame informácie z rady, že sa budú škrtať finančné prostriedky vo viacročnom finančnom rámci a napriek tomu máme ambiciozne projekty. Ďalší z nich je obranný projekt a ten dostane len polovicu sľúbených prostriedkov. A s tým súvisia naše politické ambície, ktoré nebude možné posunúť na tú istú úroveň, na ktorej sme si ich predstavovali. Ako sa vysporiadame s týmito problémami? Ako udržíme priemysel v Európe, aj ten tradičný? A moja tretia otázka. Vieme, že sú rozmanité názory v členských štátoch ohľadne našej bezpečnosti. Myslíte si, že ich prekonáme, tieto rozdiely? Kancelárka Merkelová hovorila za spoluprácu s čínskymi firmami, sa vyjadrila. Ďakujeme pekne koordinátori za GUE pani Marisa Makes. Ak nie je prítomná, pán Botega, nech sa páči. Tiež nie? Vážený pán komisár, nech sa páči 7 minút. Potom dáme priestor ostatným kolegom a uvidíme, koľkým stihneme dať slovo. Ďakujem aj koordinátorom za ich otázky. Najskôr otázky Kristiana Elera. Už sa toho urobilo veľa, je treba teraz uh, zajistiť, aby to fungovalo v praxi, najmä čo sa týka vzťahov, ktoré ste načrtli. Samozrejme, Chceme e, k tomto, tomto využiť pomoc aj od členských štátov. Ja s vami súhlasím. Budete mať našu podporu v tomto smere. Už sme o tom hovorili. Je tu viacero návrhov, ktoré nie sú súčasťou rozpočtových rokovaní. Napríklad obranný fond. Ďalej. plány, ktoré sa e, zverejnili v rámci pracovného plánu komisie. Teda jednak chceme zaistiť, aby fungovalo to, čo už existuje a tiež chceme, aby to bolo rozpočtovo dostatočne kryté. Čo sa týka konkurencie schopnosti, ďakujem, že to pripomínate, pretože to je téma, ktorá je mimoriadne dôležitá. Ešte pripomínam, že je to aj v mojom poveracom liste, poveracom liste pani Vestager, že to musíme naozaj zaistiť ja sa teda o to budem snažiť. Dúfam, že bude veľký záujem sa v tomto angažovať tiež, ako táto um, hospodárska súťaž bude súčasťou priemyselnej stratégie. Jednak, aby členské štáty sa mohli tiež angažovať, ale aj parlament podľa slov predsedničky komisie v kontexte toho, čo sa už eh, nastolilo, teda ekologicky pakt, ďalej e, digitálna transformácia a potom aj všetko to, čo je súčasťou geopolitickej e, komisie, ktorou táto nová komisia je. Ďalej, čo sa týka nástroja e, PCI a APCI, keď hovoríme o vodíkových technológiách, To je nástroj, ktorý musíme využiť. Tiež e, si to bude vyžadovať e, možno e, na nasadenie v tomto sektore, možno aj v rámci priemyselnej stratégie sa budeme snažiť vyhodnotiť, ktorý projekt podľa nás vyžaduje koordináciu na úrovni malých stredných podnikov, na úrovni členských štátov a na úrovni komisie. Ja teda v tomto s vami súhlasím. Ďalej, Pán On sa pýtal na priemyselnú stratégiu. Isté, že je tu značná konkurencia. Chceme samozrejme zabrániť presunu výroby, tak ako ste to správne povedali aj vy. Mechanizmus prispôsobovania eh, cien eh, uhlíka na hranici, to je súčasťou ekologického dohovoru. Tu nejde o to, že by sme to chceli nejako redukovať i hneď o niekoľko týždňov neskôr. Už e, to bolo predstavené ako súčasť ekologického balíka a malo to aj podporu aj od komisie od členských štátov. Teda v tomto smere e, je úplne jasno mechanizmus prispôsobenia ceny uhlíka na hranici. To bude nástroj, ktorý sa presadí. Verím čo najskôr, ja rozhodne ho budem presadovať. Niektoré sektory, ako napríklad eh, cementársky priemysel, ďalej eh, oceliársky priemysel, tu si budeme musieť zvážiť, čo bude najefektívnejšie, aby sme mohli čo najrychlejšie konať. Ďalej ste hovorili tiež o údajoch. Zdôraznili ste, že je eh, vhodné, aby čo najväčšie množstvo dát sa spracovalo v Európe. To je práve súčasťou návrhu, ktorý sa chystá predložiť v rámci stratégie pre údaje ďalej Martina Dlabajová sa pýtala na ekologický pakt a tiež e, v akom kontexte je s rastom. My chceme presadiť čo najvyváženejšiu stratégiu a tiež zaistiť našej stratégii rast. Za touto priemyselnou stratégiou je celý rad aspektov, ktorý vezmeme do úvahy. Vydvihol by som dva z nich. Jednak zvýšenie konkurenceschopnosti, ale zároveň zvyšovanie kompetencií eh, našich občanov, a to v značnej miere, ale tiež zlepšovanie konkurenceschopnosti produktivity, ak chceme eh, naďalej, aby naša ekonomika rástla. Sme kontinent, ktorý má viac menej v globálnom meradle stabilnú populáciu. Chceme sa teda zamerať na konkurenceschopnosť a na produktivitu. A to je súčasťou priemyselnej stratégie a stratégiu ekologického dohovoru však nesmieme vnímať ako niečo, čo sa vnúcuje. Je to v záujme všetkých subjektov, čo sa týka znižovania znečistenia na období 25 rokov je tento plán naplánovaný. To nedosiahneme zo dňa na deň, práve preto sme si vytýčili takéto ciele na dlhodobo do budúcna. 25 rokov však eh, nesmieme vnímať ako príliš dlhé obdobie, musíme sa do toho pustiť i hneď teraz. Chystáme sa vyvinúť nástroje, nové technológie, nové spôsoby výroby, ale tiež chceme zvýšiť našu konkurencieschopnosť. Malé a stredné podniky to je téma a mimoriadne dôležitá je samozrejme výraznou súčasťou mojej stratégie. Tiež sa chceme teda oprieť jednak o hodnotový reťazec, ale aj je tam všetko, čo súvisí s obehovou ekonomikou. Ďalej výrobky, ktoré sa chystáme vyvinúť a ktoré budeme konzumovať v budúcnosti. musia mať tento faktor akéhosi spoločného vlastníctva, aby sa celkovo spotreba a využitie výrobkov posunulo na novú úroveň a v tomto smere budú zohrávať malé stredné podniky mimoriadne významnú úlohu. Ďalej, čo sa týka vzťahov medzi malými a strednými podnikmi a veľkými nadnárodnými skupinami, aj toto musíme vnímať v úplne inom svetle. a všetkých súvislostiach, eh, v ktorých to je. Ešte si sa pýtali na startupy. Aj to je podľa nás dôležitá téma. Priamo o eh, súvisí s otázkou dostupného financovania. Ďalej. Chceme vlastne vytvoriť jednotný trh aj pre tento sektor. Ja sa tomu chcem intenzívne venovať, aby sme zistili, kde sú tie prekážky, pretože prekážky existujú, to vieme. Môžete sa v tomto na mňa spolahnúť. Ja sa pokúsim ich odstrániť tak aby sa startupy mohli voľnejšie rozvíjať. Všetko, čo sa týka duševného vlastníctva, aj toto budeme musieť rozvinúť ďalej. Koordinátorka teda poslankyňa, ktorá vystúpila za zelených. Aj v tomto prípade je stratégia jasná. Povedali ste, že je to stratégia, ktorá sa musí rozvieť na európskej úrovni. Prečo je to dôležité rozvieť na európskej úrovni, len na národnej úrovni? Týka sa to emisí uhlíka, tie prekračujú hranice, hranice nepoznajú preto aj naše ciele musia byť e, nadnárodné, európske. Má to podporu všetkých členských štátov. Tiež ako zapojiť do toho jednotlivca. V tom, čo ste povedali, ma zrovna jedna vec. Je teraz viacero regiónov, ktoré um, čerpali výhody z Fondu spravodlivej transformácie, teda dostanú prostriedky z tohto fondu ale okrem toho, aby sme zaručili, že sa to politicky vyvíjalo dostatočne rýchlo. Zdôrazňujem ešte raz, je to 25-ročné obdobie, je to jedna celá generácia. V Európe my sa musíme zamyslieť nad tým, aké mechanizmy financovania budú potrebné, aké investície e, budú potrebné, budú potrebné značné objemy v investíciách, teda bude to zahrňať e, možno e, dlhopisy, možno z výrazne dlhou e, dobou splatnosti, e, ďalej taktiež e, so zniženými sadzbami, s poplatkami. Môžeme, dajme tomu, aj ten mechanizmus prispôsobenia cien uhlíka na hranici vnímať ako súčasť tohto procesu, tak aby teda sme do toho začlenili všetkých, aby sme na nikoho nezabudli. Ďalej. Skupina ID ten mechanizmus prispôsobenia uhlíka na hranici. Ja rozhodne som za to, aby sme to čo neskôr presadili do praxe. Je to súčasťou rozhodnutia, ktoré eh, podporila aj rada a aj parlament. Je to súčasťou ekologického dohovoru. Rozhodne nechceme nikoho diskriminovať. Ale ak sa teda stiahujú eh, pravidla na nás, je potrebné, aby sa to nastavilo férovo, aby všetci partneri sa museli podrobovať tým istým pravidlám. Naozaj mi môžete dôverovať. Ja budem dbať na to, aby tento mechanizmus sa presadil. Je to dôležité pre naše podniky. Pán Krasnodebský za ECR. Aj keď som chcel hovoriť aj o priemysle nedigitálnom, nemal som až tak priestor o ňom hovoriť, ale považujem to za veľmi dôležité. Je to súčasťou našej stratégie. Podniky predstavujú 24 ekonomickej aktivity ehm, na území Európskej únie. A rozhodne súčasťou našej vízie nie je tak to, že by mala digitalizácia ehm, nahradiť všetko. Nie. My chceme práve digitalizáciu využiť aj v týchto tradičných sektoroch, eh, čo sa týka eh, výroby, spotreby, vzťahov eh, so zákazníkmi, že toto všetko sa bude vyvíjať v kontexte e, tohto nového vývoja, teda v rámci digitalizácie a ekologického dohovoru. Čo sa týka obrany, toto je projekt, ktorý e, vnímajú odlišne jednotlivé subjekty. Ani členské štáty nemajú rovnaké výdavky na e, obranu. Práve tento nástroj vznikol preto, aby sa ho všetky členské štáty mohli zúčastniť. Ja sa budem o to naozaj snažiť. Domnívam sa, že a dúfam, že v najbližších rokoch keď predložíme konkrétne strategické návrhy, ktoré sa budú týkať projektov na zaistenie našej e, samostatnosti, zvrchovanosti v oblasti technológií, tak aby sa ich všetci mohli zúčastniť, teda aj e, veľké podniky, aj malé podniky, ale aj všetky členské štáty. Všetci budú mať pocit, že sa ich to priamo týka a že budú súčasťou rozhodovania aj o, o konkrétnych podobách vybavenia e, našej obrany aj na národnej, aj na európskej úrovni. To je zhruba všetko. Máme mnoho zaujímavých otázok. Je dôležité na ne odpovedať. Teraz pristúpime k druhému kolu otázok. Dostaneme možno 15 minút navyše. Predseda týmto ďakuje tlmočníkom, ale musíme to obmedziť e, naozaj na minútu. Teda kladenie otázok. Potom dáme slovo komisárovi, aby mohol odpovedať ale spoločne nebudem môcť odpovedať aj na každú jednotlivo. Neskôr pán predseda Buzek. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, že ste prišli. Spomenuli ste priemyselnú stratégiu, priemyselnú nezávislosť. A čo sa týka takých výrob, ktoré ešte stále potrebujú uhlie, neexistuje niekedy možnosť nahradiť uhlie niečím iným. V Taliansku, Rumunsku, Poľsku máme obrovský oceliarský priemysel, ktorý využíva uhlie. Importujeme ho z Číny, z Mozambiku, z Ruska. Je to koks, ktorý je potrebný pri oceliarstvom priemysle. Je to kritická surovina, kriticky dôležitá. A Vážený pán komisár, mnoho závisí od vašich rozhodnutí. Očakávame, že Cox, koksovanie uhlia, že bude stále súčasťou plánov. Ďakujem, pani Patricia Toja. Ďakujem veľmi pekne, budem hovoriť po taliansky iba dva body, a to veľmi stručné. Ten prvý bod eh, medzi ekologickou dohovor eh, sa hovorí, že to bude príležitosť. Ja si myslím, že to je nevyhnutnosť v tom zmysle, že musíme pridať také ciele, ktoré sa týkajú dekarbonizácie. Ale to nebude možné, pokiaľ neurobíme obrovský krok, technologický krok eh, v pred. A musíme prispôsobiť samozrejme technológie našich spoločností a našich e, firiem. Takže potrebujeme naozaj veľký technologický e, krok e, vpred. Máme k dispozícii inovácie, máme k dispozícii tie technológie, ale musíme potrebovať zároveň aj priemyselnú techno, eh, politiku, ktorá tieto synergie spojí. A takisto musí, nesmieme brániť posilňovať niektorých prevádzkovateľov eh, pri spracovávaní určitých údajov v jednotlivých eh, priemyselných odvetviach, pretože samozrejme takéto oslabenie tých veľkých hráčov nám v konečnom dôsledku prinesie aj niečo iné okrem dekarbonizácie. Pán Grudler, nech sa páči. Ďakujem, pán komisár, za vysvetlenia vašich politických priorít. Mali ste veľmi jasný prejav v prospech silného a konkurencieschopného európskeho priemyslu. Chcete ukázať Američanom a Číňanom, že ak chcú v Európe obchodovať, musia rešpektovať európske normy. Ako ste povedali, treba skončiť s naivnou Európou. Hovorili ste o digitalizácii, o prepojovaní optickými vláknami družicou. Hovorili ste o kybernetickej bezpečnosti, hovorili ste, že toto sú zásadné odvetvia pre strategickú autonómiu únie a že si nad nimi musíme zachovať kontrolu. 4. marca komisia e, zverejní hlavné línie priemyselnej stratégie. Čo si myslíte v tomto zmysle o európskej ochrane takých odvetví, ktoré sú strategické, vesmír, obrana, aeronautika, digitálne priemyselné odvetvia. Pani Kavalio, nech sa páči. Je koordinátorkou za EPP. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, hovorili sme už o dekarbonizácii. Je dôležité pre hospodárstvo, ale aj hovoriť o oceli a o energeticky náročných priemyselných odvetviach. Takisto e, procesom, ktoré znečistujú životné prostredie, ako cementársky priemysel. Je tu skutočná revolúcia, technologická revolúcia. Potrebujeme výskum, aby sa demonstrovali nové javy, inovatívne a potrebujeme viac financovania na výskum, na technologický rozvoj aj na európskej úrovni, na úrovni členských štátov, aj na úrovni súkromných investícií. Ďakujeme teraz za zelených pán Rou. Ďakujem za slovo. Želám vám mnoho úspechov vo vašej práci. Chápem z vašej prezentácie, že si myslíte, že keď príde k importu tovarov z tretieho sveta mali by plniť také isté požiadavky ako tovar vyrobený v Európe. Ja si myslím, že tieto požiadavky sa nemajú aplikovať iba na tovar, ale aj na výrobné procesy, požiadavky životného prostredia, environmentálne normy a takisto opatrenia na boj s klimatickými zmenami. Zatiaľ sme hovorili o životnom prostredí len pri elektrickej energii, ktorá sa využíva na výrobu tovarov v tretich krajinách. Toto však existuje len vo forme odporúčania. Neexistuje žiadne, neexistujú žiadne záväzné, odporu, záväzné normy. Budem hovoriť po španielsky. Pani podpredsednička, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán komisár, hovorili ste, že za prvých 100 dní spolu s pani Vestagerovou predložíte rámec pre umelú inteligenciu a že budete konzultovať aj s parlamentom v tomto smere. Preto by som sa chcela spýtať na interakciu medzi radou a parlamentom. Ako presne hodláte zapojiť parlament do koncepcie Európskeho rámca pre umelú inteligenciu počas prvých 100 dní? A ďalej sa chcem spýtať, či mienite do toho zahrnúť aj genderový aspekt, pretože v návrhu Bielej knihy, ktorý je v obehu, som nezaznamenala nič, čo by sa týkalo e, genderových aspektov zapracovania rodovej, e, rodovej dimenzie. Ďakujem. Pán Marian? Mariany, nie je to tak, že prechádzame k pánovu, pánu Barencenovi. Budem hovoriť po holandsky. Dva holandské príklady. Malé a stredné podniky sú lídrami a žiadajú aj o povolenia exportovať svoje technologické komponenty. Čína vyvíja tlak na holandskú vládu. Spojené štáty americké takisto vyvíjajú tlak, ale úplne opačným smerom. Ako máme teda posilňovať európsky priemysel v technologickom preteku medzi Čínou a USA? Ako sa k tomu postaví Európa? Vo východnej časti Holandska sa urobili ústupky. Mali sa eh, zaviesť elektrické autobusy a tam sme prehrali s Číňanmi. E, neviem, či treba štátom financovať takéto javy. Čo urobíte s priemyselnou stratégiou? Mienime chrániť náš priemysel najmä v oblasti neférovej súťaže s tretimi krajinami? A ak chceme byť trvalo udržateľný, potrebujeme aj priemysel, aby bol trvalo udržateľný a treba ho aj chrániť. Zaslúži si to. Pán Ross? Pán Proton, urobili ste veľmi dobré expoze o umelej inteligencii, o dátach a stručne ste hovorili aj o energetickom mixe. Energiu, ktorú si môžu ľudia dovoliť, je zásadný e, jav. Ekologický dohovor nie je možné dosiahnuť medzi, bez plynu, ale takisto treba znížiť európsku byrokraciu. Pán Trump povedal v Davose, že každé jedno nové pravidlo, keď sa príjme, tak zaň treba e, anulovať 8 iných starých pravidiel. Takže bojujme ako levy za e, nové pravidla a čo, čo, čo sa ďalej stane? Nebudeme rušiť staršie pravidlá? Kam potom pôjdu peniaze? Ako veci privedieme k lepšiemu? Ďakujeme. Pán Zorinio má slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem stupcovia komisie. Je to geopolitická komisia a ak sa má aj Európa takto kvalifikovať, musíme mať na to nástroje, ktoré by mali byť trvalo udržateľné a podporovať takýto rozvoj aj pri, popri medzinárodných aktéroch. Európsky vesmírny program, k tomu chcem niečo povedať. Bol som tieňovým spravodajcom za skupinu socialistov a demokratov k tejto téme Existovala tripartitná dohoda, medziinstitucionálna dohoda a jediné, čo tam chýba, je finančný rámec. Fínske predsedníctvo zoškrtalo program Digitálna Európa, nechcem o tom podrobne hovoriť, a oslabilo program Horizont Európa. Nepomohlo to ani vesmírnemu programu, napríklad programu Copernicus, ktorý súvisí s tranzíciou energie. Čo urobíme, pán komisár, aby sme zabezpečili, že aspoň tieto dva programy e, im úplne nevyschnú fondy? Ďakujeme, pán Pekarina. Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážený pán komisár. Vyjadrím sa po fínsky, ak dovolíte. My v Európe a náš priemysel eh, mimoriadne záleží od surovín, ktoré dovážame z územia mimo EÚ, teda tzv. Eh, dajme tomu zacné kovy. Tu sme na úrovni závislosti 90 eh, od Číny. To sa týka aj elektrických vozidiel, my produkujeme v súčasnosti e, veľmi málo surovín, kobalt, nikel a podobne, ktoré potrebujeme najmä na produkciu batérie do týchto vozidiel. Teda chcem sa opýtať, či táto záležitosť, teda tie vzácne kovy, a rôzne iné súroviny, najmä na produkciu e, elektrovozidiel, či to bude vašou prioritou? Ďakujeme veľmi pekne, pani Weiss. Ďakujem za slovo. Pani van der Leyenová sama povedala v júli, že malé a stredné podniky v Európe sú chrbticou hospodárstva v Európe. A keď tak čítam správy o digitálnej Európe, poukazujú na dva problémy pri digitálnom profilovaní sa Európy. Tieto problémy nás môžu zdržať a potom nedosiahneme obchodné a politické ciele týkajúce sa klimatických zmien a obchodovania. Chýba nám 900 tisíc pracovných miest, kde potrebujeme digitálne spôsobilosti a kompetencie. Čo urobíte vy a vaši kolegovia v tomto zmysle? Ešte tu bola iná vec, na ktorú poukazovala Digitálna Európa. Vyše polovice týchto pracovných miest – potrebuje, aby sa k ním pridalo viac kompetencií. Potrebujeme tzv. skrinku nástrojov pre digitálny svet, aby sme boli schopní konkurovať. Vystúpenie bez mikrofónu. Kolega Foslager za zelených. Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať dve otázky. Stratégie v oblasti dát. Povedali ste, že chcete ukladať dáta a že to bude priorita pre Európu. Ako? Keď e, najlepšie takéto ukladacie služby pochádzajú z USA. A po druhé, chcete zdôrazňovať e, zdieľanie neosobných e, záležitostí, aby sa digitalizovala ekonomia. Tieto shame však vďaka konzultáciám v oblasti konkurencie schopnosti nie sú to citlivé. Ako donútite aktérov, aby sa podelili o tieto údaje? Vytvoríte motivačné nástroje alebo skôr opačným smerom pôjdete? Ďakujeme pani Solis Perez. Vážený pán komisár, vážený pán predseda, v Európskej únii máme vynikajúcich výskumníkov, odborníkov, podnikateľov, ale start-upy a nové podniky sa ťažko rozvíjajú, pretože trh je roztrieštený. Sú problémy s ich financovaním. Mnohé podniky preto odchádzajú z EÚ, pretože tu jednoducho nie sú dostatočné prostriedky na ich rozvoj premiestňujú sa do iných novatorských prostredí, kde majú väčšiu príležitosť na rast. Najmä v druhom a treťom kole financovania bolo jasné, že potreby kapitálu lepšie sú uspokojované v USA. Prichádzame o nápady, o podniky, o ľudský kapitál týmto spôsobom. Čo teda navrhnete v rámci stratégie pre malé a stredné podniky, aby ste čelili problémom s financovaním, najmä čo sa týka podniky typu scale-ups? A ako zabezpečíte, aby podniky s potenciálom naďalej zostali v Európe a tu sa rozvíjali za EPP? Kolega Kobilius, bývalý premiér, ďakujem pekne za prezentáciu. Máte úplnú pravdu. Dáta sú našou budúcnosťou. Sú to obrovské zdroje. Spomenuli ste všetko tak, že s tým súhlasím. Ide to správnym smerom. Mám dve otázky. Okrem dát, sú ešte ďalšie javy, ktoré sa veľmi rýchlo vyvíjajú, napríklad e, riešenie genómu, ktoré prináša mnoho príležitostí, pracovných príležitostí a dokonca aj pri boji s klimatickými zmenami. Európa je v zvláštnej situácii, zakazuje veci, ktoré Čína povoľuje. Čo s tým urobíme? Druhá otázka. Ja som z pobaltských krajín, je to súčasť strednej Európy a veci, ktoré sú pre Európu spoločné, ako napríklad globálne na konkurencieschopnosť. U nás máme pobaltské regionálne špecifické problémy, napríklad konverzie sa spomaľujú, hospodárstva celkovo spomaľujú. Potrebujeme priemyselné stratégie, ktoré sa zamerajú aj na tieto pobaltské problémy. Ako sa k tomu postavíte? Ďakujeme. Pani Todd. Ďakujem. Vážený pán komisár, ďakujeme, že ste prišli do výboru ITRE. Podľa mňa e, vynarajúce sa digitálne technológie, robotika a ďalšie umožňujú nové služby. A to sú šance pre hospodárstvo, pre spoločnosť. Verím, že dobrými príkladmi by mohli byť smart domovy, životné prostredie a Terrible Technologies. Treba využiť tieto nové produkty, nové služby a stimulovať investície do týchto rozvíjajúcich sa digitálnych technológií. To je absolútne kriticky dôležité. Podľa mňa iba jasné inštrukcie zo strany komisie budú stimulovať investície a v kombinácii s výskumom a inováciou by mohli sme využiť tieto technológie, a by každý občan a podnik z nich mohol profitovať. Zaujímavá váš názor na tému, aké doplnkové aktivity komisia mieni nastoliť, aby spotrebitelia dôverovali a aby boli eh, v bezpečí s týmito produktami, službami. Ďakujeme, pani Kutaža. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte, pán komisár, medzi nami. Som rád, že ste spomenuli plány týkajúce sa umelej inteligencie a takisto schopnosti dôverovať v umelú inteligenciu. Treba sa vysporiadať aj s výzvami, ktoré so sebou prináša. Tu mienim nerovnosti, ktoré umelá technológia prináša, takisto rodové stereotypy a nerovnováhy na trhu. Aké sú plány na to, aby sme sa s týmto vysporiadali? Takisto by som rada hovorila o verejných tovaroch, verejných statkoch v tomto zmysle a o plodnej spolupráci v oblasti dát medzi verejnými a súkromnými subjektmi. Vzniká tu tzv. digitálny feudalizmus, pretože je tu nerovnováha pri koncentrácii dát. Ďakujeme. Kolega Andersen za zelených. Ďakujeme, pán Hutron. Ja som spravodajcom za eh, kybernetickú bezpečnosť a stredisko pre bezpečnosť na sieťach. Je to téma, ktorá má vysokú dôležitosť a bude ju mať v nasledujúcich rokoch. Naše odpovede sú však nedostatočné. Rád by som si vypočul viac o vašich plánoch, čo urobiť s bezpečnosťou na sieťach vo všeobecnosti a aké koncepcie, aké, akú legislatívnu prácu odvediete pri kybernetickej bezpečnosti. Čo máte k tomu vo e, vašich agendách aj k tomuto centru? Je tu konflikt medzi členskými štátmi niektorými a potrebujeme nájsť riešenie. Potrebujeme presunúť toto centrum. Máte na to konkrétne plány? E, ďakujeme, Eva Kylie. Ďakujem. Sme v transformujúcom sa svete. Chcem sa spýtať, pán komisár, či je možné, aby priemyselná revolúcia, ktorú tu máme, aby nové technológie a dáta fungovali dobre, pretože tu je paradox, že v globalizácii vyrastá aj protekcionizmus. Máme tu technologickú studenú vojnu a zároveň niektoré krajiny lokalizujú internet a chránia si údaje. Pokúšajú sa sta- pokúšame sa stanoviť globálne štandardy na presun dát, ako sme to zadefinovali pre tovary, služby a ľudí. Ako sa mienite vysporiadať s týmto paradoxom? A keďže potrebujeme víziu a schopnosť viesť a byť konkurencieschopní na globálnej úrovni, ako to dosiahneme? Ako vyvážime trhy a to, že si ľudia chránia súkromie, súkromie na trhoch. E, súkromie je základnou zložkou demokracie a zároveň tu bude automaticky nastavená nová povinnosť zdieľať dáta, lebo nechceme pridusiť inováciu. Som veľmi rada, že ste na svojom mieste, pretože ste znali veci. Dúfam, že nájdeme riešenia. Ďakujeme, pán Salini. Ďakujem veľmi pekne. Tri body Prvý sa týka uhlíkovej dane. Uhlíková daň je potrebné opatrenie, ale to pod jednou podmienkou. To znamená, že nebude tvoriť akúsi alternatívu k schéme obchodovania s emisiami, ale bude s nejakým spôsobom ju doplňovať, e, pretože e, tie pozitívne dopady pre naše priemysel by sa tým spôsobom anulovali. No a druhý bod, e, taký všeobecnejší, Myslím si, že je dobré protivyvažovať niektoré opatrenia. Konkrétne, čo sa týka právny e, prístup e, generálneho riaditeľstva pre hospodárskú súťaž v oblasti antitrustu. Máme veľmi veľa malých a stredných podnikov, o ktoré sa musíme starať a jeden zo spôsobov, ako sa o ne starať, je neničiť náš veľký priemysel. Tretí bod sa týka vesmíru. Vy ste hovorili o potrebe zmeniť prístup k tejto oblasti. A samozrejme, e, o tom sme ale už dohovorili. A akým spôsobom budeme pokračovať? Pretože nehovorím teraz o rozpočte. Pán Hajšel? Oui, uh, merci, président. Uh, je voulais essayer de... Ďakujem. Pokúsim sa položiť tvoju otázku po francúzsky. Pán komisár, máte v rukách obrovské portfólio. To sa týka priemyslu, obrany, vesmíru Máme nové generálne riaditeľstvo, ktoré má na starosti e, toto portfólio, ale je tu problém. Čo sa týka financovania obrovskej obrany, máme na to fond, ale nie je dostatočne krytý. E, súvisí to aj s problémom, problémom Brexitu. Británia odchádza a pritom Británia je veľmocou v oblasti e, vojenských kapacít. Teda chcem sa pýtať, ako sa chcete vysporiadať s týmto odporom niektorých členských štátov ktoré ešte stále sa odvolávajú na článok 346 zmluvy, že pri zachovaní e, národných záujmov môžu, môžu e, či tak naďalej prijímať opatrenia, ktoré sú v záujme ich obrany a bezpečnosti. Čo teda s tým chcete urobiť, aby naozaj vznikol trh európskej obrany, teda e, trh aj s vybavením vojenským, aby naozaj fungoval aj trh obstarávania. Ďakujem pekne ešte piati kolegovia. Pokúsim sa dať slovo všetkým. Pani Kumpula na tri. Ďakujem. Um, Ďakujem, pán komisár. Súhlasím s tým, že musíme vytvoriť novú produktivitu pre náš priemysel, aby ľudia mohli sa tešiť zo svojich platov, z príjmu, to je súčasť nového hospodárstva. Takže šťastí musíme byť dátovým hospodárstvom a digitalizácia musí tu byť. Ďalšia vec je infraštruktúra. Máte nové myšlienky, ako používateľia e, by mali príjmeť investorov investovať rýchlejšie do infraštruktúry? Je tu harmonogram pre spektrum pre 5G siete napríklad. Mnohé firmy ešte ani len nezačali a iné už dávajú žaloby. Dátové hospodárstvo, európske inovácie, lepší život, lepšia rovnosť, lepšie energetické riešenie, toto všetko súvisí a ak nemáme infraštruktúru, tak to nedosiahneme. Iné kontinenty sa postavia na čelo, ak my tieto veci nevezmeme vážne. A potom, koľko peňazí? 6,6 miliard sa má dať iba na spektrum, toľko treba. Ďakujeme, ďalší kolega. Dobré ráno, pán komisár, ďakujem za možnosť vystúpiť. Mám dve otázky. Datasety, na ktorých sa trénuje umelá inteligencia, môžu pri výsledných algoritmoch spôsobovať určité skreslenie, či už to bude viesť k rodovej alebo inej diskriminácii, je to problém. Ako ho chcete riešiť? Druhá otázka. Aparát členských štátov vytvára veľké množstvo údajov, ale nie, nie je tu systematické úsilie zverejňovať ich v strojovočitateľnej podobe. Akým spôsobom budete usilovať o to, aby bola táto databáza v harmonizovanejšej podobe, aby bolo možné na nich e, trénovať dáta. Ďakujeme. Pán Markeš, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som rada položila dve otázky. Najskôr e, sa vyjadrím k spoločnému e, priestoru údajov. Ako to nastaviť, čo sa spracuje najskôr možno údaje v súvisí so zdravím, na to sa chcem opýtať konkrétnejšie, ako ste to naznačili ďalej. Druhá otázka, otvorené dáta. Ak teda dáta sú takým významným eh, vlastníctvom, nemali by sme prehodnotiť eh, tiež eh, politiku týchto otvorených údajov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Kristof. Dobrý gospodín господин председател. pak... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Európsky Ekologický dohovor umožní Európe stať sa morálnym lídrom v boji proti klimatickým zmenám. To však vytvorí aj mnoho problémov pre náš priemysel. Naši hlavní konkurenti sa nechcú vzdať svojich tradičných energetických zdrojov. Čo chcete urobiť, aby ste náš priemysel chránili pred vonkajšou konkurenciou? Aké sú tu technické možnosti, e, pretože vzdanie sa atomovej energie v niektorých krajinách e, podkope konkurencieschopnosť týchto krajín. Pán Gier? Ja, vielen Dank. Ich auch. Ďakujem veľmi pekne, budem čo najstručnejší. Ja sa pripájam e, k predrečníkom, ktorí sa pýtali otázky, ktoré sa týkali tradičného priemyselu. Ja ja pochádzam z oblasti Nemecka, kde je oceliarský priemysel veľmi e, významný a e, ktorý je stále veľmi e, strategickým odvetvím. Samozrejme, tak ako povedal pán Buzek, vyžiada si to obrovskej investície, tak aby sme nahradili aj uholný priemysel. No a v niektorých chvíľach sa uhlie jednoducho nahradiť ani nedá a samozrejme vyvažovanie preto na hraniciach je preto veľmi dôležité, aby sme zamedzili e, e, príchod ocele z takých krajín, kde e, nedbajú na nadmernú produkciu CO2. Takže akým spôsobom sa príjme táto stratégia, ktorá bude naozaj fungovať? Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som dal slovo komisárovi sú tu, sú tu zložité otázky. Ale ešte uh, pani Griffin. Vous avez la parole pour répondre pour euh, faire deux, trois... Teraz však máte slovo byť, pán komisár, a potom na záver dostane slovo pani Griffin, aby sa rozlúčila. Ako vidíte, zaujíma obrovský otázok je množstvo. 8 minút. Dobre. Najskôr ďakujem naozaj z celého srdca za túto výmenu názorov. Veľmi si to cením. Vďaka tomu mám prehľad o vašich prioritách. Nechcel by som, aby to došlo k nedorozumeniu. Moje portfólio je rozsiahle a všetky témy sú dôležité. A keď hovoríme o priemysle, tak ja mám na mysli všetky e, sektory priemyslu. Isté, že digitalizácia veci zmení, ale ja hovorím jasne, môj cieľom je, aby tradičný priemysel sa ďalej rozvíjal, aby sa mu darilo. Vždy budeme potrebovať tradičné formy priemyslu. Chcel by som však len spolu s vami sa podielať na tomto novom vývoji. To si nejako neprotirečí a je v tom úplne jasno. Ja chcem chrániť tradičný priemysel, pretože dôjde k transformácii, dlhodobej transformácii a teda z definície e, vznikajú obavy, ktoré sú úplne legitímne. A moja úlaha je práve vytvoriť nástroje, sprievodné nástroje, ktoré sa budú týkať celej dĺžky. Ja ešte raz opakujem, aj keď mám obecený mandát, predsa len e, sa budem dlhodobo snažiť vynakladať toto úsilie. Najmä s kolegom Nikolasom Šmitom chceme pamätať naozaj na všetkých. Nikoho nechceme ponechať zabudnutie. Náš priemysel potrebuje kritické dôležité suroviny a tie musí byť v dispozícii. Isté, že zoznam ten sme si zadefinovali, už sme sa ho aj rozhodli aktualizovať, ale keď sa budú vyhodnocovať geopolitické rizika, musíme pamätať aj na tieto zásoby, týchto surovín. musíme pamätať aj na to, čo je k dispozícii v Európe. Je tu mnoho zásadných surovín, ktoré sú v Európe k dispozícii, sme ich nevyužili. Ja by som rád, keby sme využili nové technológie, to sa týka aj nových generácií eh, programu Koperník, tak aby sme mohli tiež e, lepšie sa e, oboznámiť s tým, aké zásoby surovín máme, čo, aké bohatstvo je v e, podzemí, tak aby sme aj sektoru energetiky dali potrebnú podporu. Možno dnes sme sa trošku viac zamerali na umelú inteligenciu, na digitalizáciu, ale ja rozhodne pamätám aj tieto tradičné formy priemyslu. Začiatkom februára k tomu predložíme stratégiu. Chcel by som ešte doplniť, že je tu téma, na ktorej nám záleží, a síce služby. Mňa zaujíma najmä to, že čoraz viac priemyselnej činnosti e, sú aj služby, čoraz viac prepojené a to je tiež téma, ko ktorej sa chcem vyjadriť. Pán Kodler eh, spomenul um, ehm, The European Act. Mne sa ten slogan príliš nepáči, ale vnímam to tak, že sú sektory, v ktorých musíme mať eh, väčšiu zvrchovanosť. Dáme tomu obrana, ďalej vesmír, chceme, eh, dáme tomu, sa zamerať aj na atomové hodiny. Máme teda rôzne mechanizmy k dispozícii. Neviem, či by sme e, všetko mali zverejňovať. E, neviem, či by to prispelo k dobrú veci, ale iste chápete moju pozíciu v súvislosti s touto tematikou. Ešte ďalšia vec, e, e, mechanizmus prisúdenia cien uhlíka na hranici. Tento mechanizmus zahrňa aj niečo, čo je ešte o mnoho dôležitejšie. Ide o presadenie rovnakých podmienok práve v tejto fáze transformácie celého nášho e, priemyselného sektora aj sektora služieb. Chceme na to využiť predpoklady, máme na to všetky nástroje a je s kolegom eh, Philom Hoganom sa na to zameriavame. Európsky trh je otvoreným trhom. Chceme teda, aby sa dodržali eh, všetky pravidlá, ale samozrejme musíme povedať na, na isté obmedzenia, ktoré eh, sú v platnosti. To sa týka, dajme tomu, aj štátnej pomoci. Nejde tu len o uhlíkový mechanizmus, sú tu aj rôzne iné nástroje, a môžete mi veriť, e, ja sa intenzívne venujem spolu s kolegom Hoganom tomu, aby sa to všetko náležite zohľadnilo. To sa týka teda externého priemyslu, ktorý, e, teda priemysel z tretich krajín, ktorý tu ponúka naše e, teda výrobky a, a ohrozuje tým našich producentov. Ja sa na to teda rozhodne zameriavam. Niektorí ste sa pýtali, na úlohu Európy niekde v pozícii medzi Čínou a USA. Náš kontinent má značnú ekonomickú váhu a myslím, že je preto pochopiteľné, že eh, o tom hovoríme, nemôžeme byť naivní, musíme bez hľadu na to, aké vzťahy máme s tretimi krajinami, Možno je svet trošku menej multilaterálny ako pred mnohými rokmi, ale predsa len prebiehajú diskusie, taktiež obchod. Ale aj musíme predchádzať nekalé hospodárske súťaži bez hľadu na to, kde prebieha. Európska komisia možno tak trošku zdedila aj byrokratické zaťaženie, čo sa týka rozhodovacích procesov. Prezident Trump, ak som to správne pochopil, on teraz už vedie volebnú kampaň, chce dokázať svoju silu, svoju moc. My sa pokúsime trošku veci zlepšiť, ak sa to aspoň trochu podarí, už to bude úspech. Myslím, že pre eh, túto komisiu to je dôležitý cieľ. Ďalej, veľa sa tu hovorilo o vesmírnej politike. Áno, Musíme byť e, dôveryhodným, spolahlivým aktérom. Ja som pred niekoľkými dňami poukázal na problém v hospodárskej správe v riadení. Ja som sa e, s tým oboznámil trochu podrobnejšie a zistil som, že jeden z incidentov, ktorému došlo v lete, našťastie to súviselo len so zlým riadením Našťastie tam neboli iné príčiny, ktoré by spôsobili tento incident. E, predsa len sa zastavili služby na týždeň, čo nie je maličkosť, keď máte miliardu užívateľov. Teda tá zlá komunikácia, zlé riadenie, to bola chyba. A my to chceme zlepšiť. Nariadenie sa neuplatňuje v praxi. Musíme sa dopracovať k dohode medzi komisiou a GSA, aby sme našli nejaký model fungovania, aby sa tieto riadiace procesy zlepšili. Ďalej, financovanie. Máte úplnú pravdu. Všetci, ktorí ste sa na to pýtali, to platí pre vesmírnu politiku, aj pre digitálny, digitálny sektor. Ja za to budem bojovať. Môžem vás ubezpečiť. Sú to otázky, ktoré sú pre našu budúcnosť a našu zvrchovanosť mimoriadne dôležité. Máme tu návrh fínskeho predsedníctva, vnímame ho ako e, východiskové znenie, z ktorého budeme ďalej vychádzať. To isté platí aj pre kybernetickú bezpečnosť. Budem ochotný e, sa tejto otázke povinovať možno v takom úšom kruhu, nie je jednoduché to pokryť v priebehu minúty. Rozhodne e, sa však v tomto názorovo schádzame. Pripomínam, že 80 údajov do roku 2025 bude uložených na európskom kontinente, nie v dátových centrách alebo na cloude. Úplne sa tým zmení celé fungovanie kybernetickej bezpečnosti tiež sa zmení ten e, útokový priestor. Celý kontinent Európskej únie bude takýmto priestorom, kde bude reálne riziko útoku. Teda budeme musieť aj toto zohľadniť pri práci na novej smernici. Tiež všetko to, čo súvisí s výskumným centrom pre kybernetickú bezpečnosť. Ja by som bol nerad, keby sa to zablokovalo, medzi e, členskými štátmi. Pokúsim sa o to, aby dúfam ešte v priebehu tohto chorvátskeho predsedníctva sme sa dočkali e, rozhodnutia, ktoré sa bude týkať vytvorenia tohto centra. Dúfam, že sa môžem spolehnúť aj na vašu podporu v tomto smere. Vy ste totiž významným aktérom tejto veci ďalej. Financovanie malých stredných podnikov, startupov, to je tiež významná téma. Máme nástroje ako Invest EU, Ďalej e, máme z rôzne iné fondy. Vyžaduje si to e, čoraz e, väčší objem aktív, aby sa zvyšovalo imanie, ktoré je k dispozícii, kapitál, aby bol čoraz väčšej miere k dispozícii. Je to relevantné aj v kontexte spolupráce s inými krajinami, Tiež je dôležitá medzisektorálna spolupráca. Vieme, že mnoho startupov funguje vo viacerých sektoroch paralelne. Boli sme svedkami v posledných rokoch naozaj e, explózie e, rozvoja týchto startupov a musíme im podať pomocnú ruku. Ďalej, e, prispôsobovanie cien uhlíka na hraniciach. Už ste sa ma na to pýtali, už som aj odpovedal. Ešte raz to zopakujem podľa mňa je to jeden z nástrojov, ktorý nám umožní aj zafinancovať túto transformáciu a už na tom pracujeme. Tu nejde len o trestanie, tým pádom získame prostriedky v Európskej únii, aby sme mohli podporovať financovanie tejto dlhodobej transformácie. Na to prvé desaťročie sa odhaduje, že hovoríme o zhruba 10 eh, miliardách. To nie sú zanedbateľné sumy. Týka sa to samozrejme všetkých investícií. Ďalej. Eh, perové mzdy a tiež potrebná infraštruktúra, z ktorej eh, budú môcť čerpať výhody všetci občania, čo sa týka teda 5G a rozvoja telekomunikácií Súvisí to aj s poplatkami za licencie. Členské štáty majú k dispozícii nástroje, aby urýchlili niektoré procesy, ale rozhodne eh, sú to zdroje, ktoré členské štáty teda by využiť mali efektívne na prospech všetkých svojich občanov. Viem, že som prekročil vymedzený čas, ospravedlňujem sa, ale bolo tu také množstvo otázok, snažil som sa na ne odpovedať. Dokazuje to váš obrovský záujem o moje široké portfólio. Už aj v rámci prípravy na vypočutie eh, som nadviazal kontakt s niektorými z vás. Som veľmi rád, že mám takéto eh, eh, kontakty s poslancami, ktorí sú takí zbehli v tejto problematike. Ja poznám veľmi dobré fungovanie Národného parlamentu jedného. Nechcem to nejako porovnávať, ale zrejme chápete, čo sa snažím naznačiť. Sú tu rozdiely každom prípade ešte raz ďakujem za túto diskusiu. Dúfam, že budem mať priestor ešte sa možno povinovať eh, oddelenie jednotlivým tematickým oblastiam a ak bude zaujímať, bude priestor. Môžeme hovoriť o službách, o nových formách priemyslu, ale aj o tradičných priemysloch. Vidíte, že teraz eh, sme si to už dobre zorganizovali, a máme rozbehnutý tím a púšťame sa do práce. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán komisár. Prosím, ešte neodchádzajte. Ešte dve minútky. Dáme slovo pani Griffin. Ešte raz srdečná vďaka a pán komisár. Aj my eh, s veľkým nadšením budeme očakávať návrh komisie k umelej inteligencii, ale tiež váš dokument, ktorý sa bude týkať priemyselnej politiky. Samozrejme, sme veľmi poctení a kedykoľvek eh, s radosťou vás, vás privítame tu medzi nami. Business, eh. Čo sa týka bodu rôzne, teraz dostáva slovo pani Teresa Griffith. Ďakujem pekne, pán predseda. Viete, že britskí, lejbristrickí poslanci chcú zostať v Európe. Sme Briti a zároveň Európania. Všetkým mladým ľudí v mojom regióne, ktorí hlasovali za to, aby sme zostali v Európe, sa chcem ospravedlniť, povedať sa, že mi je to ľúto a svojej cére chcem vzdať hold za vyše 20 rokov spolupracovala so mnou v tomto úžasnom európskom projekte. Digitálna kvalita, obnoviteľné zdroje energie, efektívnosť energetiky a energetická chudoba, otázky copyrightu. Toto všetko sme riešili. Ďakujem poradcom, úžasným tlmočníkom, spolupracovníkom Emily, Jeremy, všetkým, čo sú tu úžasnému Chrisovi Polsovi. Bez vás by sa to nedalo. Charlotte, Victoire Fraser, Daria, Andy a mnohí, mnohí ďalší. Ďakujem. A ďakujem poslancom, ktorí so mnou spolupracovali na čistom balíku energii pre všetkých občanov. A to je tá dôležitá vec. Je to o ľuďoch. Martina, Maria, Edward Ishmore, Solidat, Dan, Carlos Cornelia, Miriam Juten Kristien, Tšenkov, ktorý mi dal extra pol percenta k energetickej efektívnosti. A čo sa týka energetickej efektívnosti, môžem povedať, že za každé percento vzostupu pri energetickej efektívnosti by sa dali zrenovovať 3 milióny domov a 7 miliónov ľudí by sa dali od, by nemuseli žiť v energetickej chudobe. Michel Rabity neopísateľne úžasnému Klodovi Trnesovi. A pán Buzek, viete, že vás milujem, ale treba zobrať nohu z plynu. Megal, Marsh, Kralso, komis- komisári a vaši vy kolegovia, ktorí tu sedíte so mnou v miestnosti, aj starí, aj noví komisári, personál, Lora, Antonio, ktorí ste v miestnosti, Všetkým ďakujem. A chcela by som zakončiť pesničkou z Liverpoolu a tá pesnička takto vyzerá. Počúvajte prosím originál, ale preklad približne nie, keď kráčate búrkou, držte hlavu hrdo hore, nebojte sa temnoty. Keď búrka pominie, rozprestrie sa zlatá obloha a nežná strieborná pieseň Škovránka zaznie a vykračajte ďalej vo vetre, v daždi, aby ste si splnili sny, ktoré plynú. Kráčajte, kráčajte s nádejou v srdciach a nikdy nebudete kráčať sami. Británia je s vami. Nikdy nebudete kráčať sami. Thank you so much. Thank you for your work. Veľmi pekne ďakujeme všetkým vám, vašim kolegom, ktorí za tie roky vo výbori ITRE pracovali. Dovidenia a dúfam, že sa uvidíme v budúcnosti. Veľmi pekne vám ďakujem. Kolegovia, uvidíme sa 17. februára.